Yes. But I want to have some because otherwise. And we have a request for a point of order from a colleague of ours who would like. máme tu Máme tu požiadavku od kolegu k rokovaciemu e, poriadku a poprosím vás, e, keby ste mu umožnili sa e, vyjadriť, vytvorili mu primerané podmienky. Pán Campbell. Uh, uh, Ďakujem pekne. Mám takú faktickú poznámku. Je o pravidlo 1.3.0, čo sa týka písomnej otázky parlamentu. Bez hľadu na to, z aké ste strany, aké máte názory, všetci sme tu poslanci a máme veľmi dôležitú právomoc a to síce možnosť e, dávať otázky e, výkonným orgánom prostredníctvom týchto parlamentných otázok, ale služby tie otázky nevnímajú e, dostatočne reš, dostatočným rešpektom. Tie odpovede sú e, také negatívne a sú také až pohrdajúce. Častokrát sa to ani nestihne v čase. V čase proste tá, tá otázka odpovedať a pravidlo 130.5, tam jasne je napísané, že 6 týždňov, to je lehota, ale niekedy tú odpoveď dostaneme až po 11 týždňoch a takisto máme tu rôzne byrokratické limity, pokiaľ ide otázky e, a to obmedzujú nás títo technokrati takýmto spôsobom a to podkopáva demokraciu a musíme tú skutočnosť napraviť. Ďakujem. Ja. Well, Ďakujem pekne. Bolo mi povedané, že tieto limity, e, to bolo naše rozhodnutie, takže aj toto treba vziať do úvahy. Každopádne berieme to e, do úvahy a postúpime to e, príslušným orgánom. Môžeme pristúpiť k, k hlasovaniu, kolegovia. Prvým bodom je správa Sander Lunes. Budeme hlasovať elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Votul este închis. Končím hlasovanie. prijaté. Teraz prejdeme k správe Diaz de Mera. Pozmeňovací návrh 1, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2 a budeme hlasovať s vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto hlasovania. Zamietnuté. Takže návrh je prijatý v súlade s dohovorom medzi parlamentom a radou. Trojka, správa Vikstrom. Eh, eh, máme tu pozmeňovacie návrhy, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh je prijatý eh, v súlade s dohovorom medzi parlamentom a radou. A teraz prejdeme ku koheznej politike. Bod 4 v pôvodnom texte, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania, prijaté. E, šestka v pôvodnom texte, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie P pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie e, bolo pri... Hlasujeme za uznesenie ako také. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Končím hlasovanie a teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Please, colleagues. Kolegyne, kolegovia, máme pred sebou ešte vysvetlenia hlasovania, prosím. Boli by sme radi, keby sme mohli začať. Prosím vás, začneme s vysvetleniami hlasovania. Prvý začína pán kolega Dalton. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Europol sa stáva veľmi dôležitým jadrom boja proti eh, organizovanému zločinu a terorizmu.